annunciato all'inizio del dibattito che si è appena ako sa a, už ohlásilo, žiaľ predčasne odišiel náš kolega Jens Nilsson, ktorý zomrel dnes ráno vo Švedsku. Eh, ako eh, na následok krátkej eh, choroby. Po prvýkrát sa stal členom Európskeho parlamentu v roku 2011, v roku 2014 bol znovu zvolený v rámci sociálno-demokratickej švedskej strany, bol členom skupiny SND, členom výboru pre dopravu, pre regionálne otázky a delegácie pre Bielorusko svoju politickú činnosť vyvíjal s veľkým entuziasmom a e, veľkou e, zaangažovanosťou. Zaoberal sa sociálnou ekonomikou, e, v túto myšlienku silne veril. Pre neho to e, bola e, celoživotná e, bitka. Ehm, spoločne by sme si teraz eh, chceli pripomenúť jeho manželku, jeho deti, vyjadriť mu prímnu eh, sústrasť, vyjadrujeme sústrasť aj jeho kolegom zo skupiny SND, vyjadrujeme sústrasť všetkým, ktorí ho poznali a vážili si ho. Poprosím vás preto, aby ste sa ku mne eh, pridali, aby sme si počas tejto minúty ticha pripomenuli pamiatku Jensa Nilsona. Prosím, pani Rodriguez. Ďakujem. pekne, pán predseda. Ja vystupujem v mene skupiny SAD, teda skupiny, ktoré bol pán Nilsson členom. Ak dovolíte zo pár slov, chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu za túto minútu ticha, vyjadrenie úcty. My, skupina SAD, si na neho spomíname ako na veľmi veľkorysého muža, ktorý bol veľmi angažovaný, veľmi zanietený v európskom projekte. Spomíname si na neho ako na osobu, ktorá naozaj bola v kontakte s terénom, s ľuďmi a bol aj vedúcim aktérom pre sociálne hospodárstvo v Európe. Takže vždy si na teba budeme, Jan, spomínať e, takto a a to vo veľkom priateľstve. Ešte raz veľká vďaka. Honorable Fox, prego. Pán Fox, nech sa páči. Pán predseda. Salisbury minulý týždeň v mojom hlavnom Krsku eh, boli eh, nervovým plynom eh, otrávení dvaja ľudia, muž a jeho dcera, taktiež jeden policajt bol otrávený. Včera britská premiérka povedala, že je pravdepodobné, že za to je Rusko, buď to priamo štátom financovaným pokusom o vraždu, mm, alebo preto, lebo umožnil dostať sa ruský štát e, tomuto plynu e, do nepovolaných rúk. Očakávame na reakciu Ruska. Musí to byť nás taký budiček, budiček pre nás všetkých tu na západe, že nás skúšajú. An- anektovanie Krímu, e, kyberútoky v Estónsku, využívanie chemických zbraní na území Británie, v Salisbury. Naozaj tu vidíme určitý vzorec, na ktorý musíme reagovať, reagovať naozaj jednotne a pevne. Ďakujem. l'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori. Tento aplaus e, znamená, že nepotrebujeme to ďalej komentovať. Pán Wolf. Thank you, Mr. President. I... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť v súvislosti s etickým kodexom, ako sa máme správať jeden voči druhému dnes ráno počas rozpravy o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Jeden z poslancov, pán Alan Smith zo Škótska, použil jazyk, na kritiku uh, eh, zastupcov Brexitu, ako som ja, ale použil tam jedno slovo, ktoré by podľa mňa vy, pán predseda, by ste mali uznať uh, za nevhodné uh, a za hodné odpo- uh, od, uh, od um, ospravedlnenia. Slovo šajsters, uh, ktoré použil, je uh, je odvodené z Nemecka, týka sa vylúčovania. Toto je vec, ktorá, ktorú si ja vyprosím, používa stále na kritizovanie e, Židov, e, že e, nie čestní a tak ďalej. Áno, on možno nechcel použiť toto slovo v tomto kontexte, ale mal by sa opevniť, pretože v tomto kontexte to mohlo takto vyznieť. Takže naozaj očakávam ospravedlnenie, pán predseda. Ďakujem. No,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 pán predseda. Kto slovo nepozná v angličtine, shyster, v Collins eh, English Dictionary definované takto, takže shyster jednotné číslo, shyster možné číslo, sa týka niekoho, väčšinou politika alebo právnika, ktorý je nečestný, eh, nemorálny, je osoba, hlavne politik alebo právnik, eh, ktorý používa nejaké neetické postupy, tak toho môžeme označiť. Nič tam nehovorí o Židoch, absolútne nič. Takže toto obvinenie je absolútne eh, smiešná, ako pán Wolf. Eh, ja si myslím, že s takýmto nonsensom sa nemusíme zaoberať a mrhať nám časom. Ďakujem. No, disonesto, immorale non si può dire a nessuno. Nečestný, nemorálny to nemôžeme povedať o nikom però se non c'era da parte sua nessun intento Ale z vašej strany tam nebol žiaden eh, eh, zámer ako ten, ktorý pochopil pán Wolf, tak eh, ja verím, že toto bolo dostatočné objasnenie nečestný a nemorálny sa určite nemôže interpretovať smerom k nejakému z našich kolegov. Nech sa páči, pán Dartmouth. Honorable Dartmouth. Uh, thank you, Mr. President, for taking... Ďakujem pekne, pán predseda, že ste mi umožnili vystúpiť. Eh, ide o pravidlo 11, časť 3, podľa ktorej vystupujem. Pravidlo 11, časť 3. A v rokovacom predku sa uvádza, eh, že správanie poslancov eh, musí vychádzať z vzájomného rešpektu, vzájomnej úcty. A pán Smith sa teraz vyjadril, bez hľadu na to však tak e, do toho však naozaj vidíme, že e, porušil e, princípy, princípy Európskeho parlamentu. Naozaj to, čo my požadujeme, je, aby udelil predseda tohto parlamentu pokarhanie vyníkovi. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani Bojlen. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja by som chcela upozorniť parlament na Ibrahim Lálavu, eh, v roku 2015 eh, tento parlament hlasoval o uznesení, kde sa vyzývalo eh, k jeho prepusteniu a oznamujem vám, že teraz tu je, už ako slobodný človek, bol uväznený. Th Ďakujeme, pani Boylan. Teraz pán Koburn no a potom budeme hlasovať. Dobre? Nech sa páči, pán Koburn, máte slovo. Veľmi stručne, pán predseda. Ja tu bežne sa nevzrušujem nad ničím, nič ma neprekvapí. Ale pán Smith, je naozaj majster politicky korektného vystupovania. Takže ja si bežne nerobím stále s takýmito vecami, ale teraz si myslím, že veci prekročil trochu hranicu a mal by sa ospravedlniť. E, e, myslím, že e, nepomáha, ak to neurobi ani sám sebe, ani svojej politickej strane. Ďakujem. Credo. Dobre, pán Coben, vieme, že vy ste e, dosť e, e, životaschopní, poznáme vašu schopnosť. Ja si myslím, že napokon úmysel pri použití tohto termínu mal byť politickej povahy, nemalo ísť o úrážku kolegu Eh, tej interpretácii, eh, že ide o politickú povahu. To znamená, že to nemalo byť ani z rasového dôvodu, ani z politického dôvodu eh, urážaním. Myslím si, že takto to mám, musíme interpretovať. Ak by to bolo inak, museli by sme intervenovať, ale ja si myslím, že naozaj išlo iba o politickú kritiku, o nič viac. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu.